Good afternoon, dear colleagues. Please take your seats. We will begin with the committee. Príjemné popoludne, kolegovia, prosím. Začneme. Buenas tardes a, a todas y a todos. Vamos a dar comienzo. Takže vítajte všetky a všetci tu na výbore. Rovno začneme s našim dnešným zasadnutím, takže prosím dávajte pozor. A na bode máme bod číslo 1 a to je elektronické hlasovanie, rozpočet na rok 2016. Chcem vás najprv informovať, že Máme tu aj tým, e, ktorý nahráva a natáča dnešnú schôdzu. Takže ak tu uvidíte niekde kamery, tak e, je to tým, sú to filmári, ktorí pripravujú dokument a chcú vlastne natočiť, nahrať nejaké zábery z dnešnej schôdze. Takže hlasovanie máme dnes iba jedno na programe. Týka sa rozpočtu na rok 2016 spravodajcom, spravodajkyňou je pani Dančila. Neviem, či sa chcete vyjadriť, pani spravodajkyňa. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegelor și colegilor pentru... Chcela by som sa poďakovať. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom eh, za eh, toto stanovisko. Dúfam, že je to dobré stanovisko, Eh, a eh, bude mať úspech eh, tak na plenárke ako aj inde. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Kolegia, takže môžeme začať hlasovanie. Číslo 1 za, proti, zdržali sa, návrh schválený. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, sedmička za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, číslo 8, tam nehlasujeme, to je vlastne iba jazyková záležitosť, potom číslo 9 za, proti, zdržali sa, treba to overiť. Overíme si to. Číslo 9, návrh číslo 9. Prosím, počkajte chvíľočku, kým nám naskočí systém. Start. Ehm, ehm, Se abre la votación. Otvaro hlasovanie. Votar todos. Cierro. 17 za, 11 proti, návrh prijatý. Číslo 10 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Číslo 11 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Číslo 12 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 14 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, číslo 20 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 21 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 28 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý a hlasovanie ako také. Konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. I aprobado. Návrh bol schválený, 25 hlasov za, nikto nebol proti, 3 e, hlasy sa zdržali. Gratulujeme pani Dančila. Y, se, y Pasamos al siguiente. Prejdeme na ďalší bod na programe a ten sa týka úlohy žien pri riešení konfliktov a zmierovaní. Anunciarles... Chcem oznámiť, yeah, I have to say that the experts are invited uh, for... Uh, chcem povedať, že našich odborníkov sme objednali na štvrtú, takže budeme musieť počkať e, tých 15 minút. Nemôžeme začať bez nich. Takže o štvrtej začneme. Budeme pokračovať v zasadnutí výboru a začneme s vypočutím. Ano.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 Bueno, queridos colegas, vamos a, a retomar... Eh... Takže, vážení kolegovia, budem eh, pokračovať eh, s našim programom. Máme tu bod programu, ktorý sa týka úlohy žien pri riešení konfliktov a pri zmierovaní. A budeme tu mať eh, pani Šumacherovú z OSN ženy, už sa poznáme, pretože sme spolu diskutovali pri rôznych príležitostiach už aj v minulosti. Teší nás, že je tu opäť medzi nami na našom výbore. A máme tu aj e, pani Robi Damlin a pána Basama Aramina, ktorí sú z kruhu rodičov, Parents Circle, a to je organizácia, e, kde sú rodičia Izraelčanov a Palestínčanov, teda takí, ktorí prišli o svoje deti, ktorým zomreli deti v tomto konflikte a ktorí chcú spoločne bojovať za mier a zmierenie. Myslím, že ich práca je naozaj pozoruhodná a že aj my vždy zdôrazňujeme, že treba podporovať takéto občianské ehm, a sociálne spoločenské organizácie, ktoré pracujú v tomto duchu. Takže ďakujeme za vašu prácu, chcem vás tu privítať a naozaj sme vám veľmi vďační za tú prácu, ktorú vykonávate. Chcem takisto uznám, oznámiť, že po tom, čo sa nám skončí výbor, tak potom tu o 6. oproti bude foto výstava ktorú organizuje práve táto organizácia Parent Circle, kruh rodičov a všetci a všetky ste e, pozvané, pozvaní na e, túto výstavu a samozrejme, keby ste chceli vidieť potom niekedy neskôr e, po vernisáži, tak takisto môžete. Takže vystúpia naši hostia, ako som povedala, a takisto ale chceme e, aj e, pustiť ešte video z kampane Take Steps for Peace. Myslím, že to video už je pripravené, takže to si pustíme najprv. Sound. Strength to never give up. And I say,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 Take a step with us on the path of peace. To find out more, search Taking Steps Bueno, pues una... Takže keď ste videli, ak ste si teraz pozreli toto eh, video, a určite vás e, zaujalo a možno aj dojalo. Určite aj my, keď e, pracujeme na e, tých aktivitách, na ktorých pracujeme, vždy môžeme si uvedomiť, že my môžeme nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa jedného dňa podarilo nájsť riešenie, aby mohlo dôjsť práve k tomu zmiereniu, o ktorom hovoria tieto rodiny a určite v tomto duchu by sme mohli pracovať my ešte aktívnejšie. Takže vystúpi najprv pani Robi Damlin. Máte približne 10 minút na vašu prezentáciu, aby sme teda mohli vystúpiť aj potom ďalší a aby mohla prebehnúť diskusia. Takže nech sa páči, pani Damlin, vaša prezentácia. So actually in the interests of gender equality, I would have asked... V záujme um, Um, vyváženosti zastúpenia uh, pohlavy by uh, som teda rada požiadala, uh, keby som mohla hovoriť prvá, aj keď to nie je až také dôležité. Ďakujem pekne za pozvanie. Je veľmi dôležité do Palestíny priniesť nové posolstvo. Je veľmi dôležité aj pre vás, aby ste vedeli, že je možné, aby sme nepokračovali v zabíjaní. Um, môj um, syn David bol zabitý palestinským ostreľovačom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 ako sa to mohlo stať, ak by som to chcela pochopiť na ľudskej úrovni, ale je mi jasné, že sa to stalo preto, lebo to bol vojak okupačnej armády. Toto je naozaj sná pravda a ak vy budete hľadať zmierenie, tak e, všetci by sme si mali navzájom povedať pravdu. David bol študentom Tel Avivskej univerzity, študoval práve v piatom ročníku na svoj magisterský titul bol súčasťou eh, pacifistického hnutia a veľmi sa angažoval. Nevieme, eh, kto je osoba, ktorá drží zbraň. Keď ho povolali do zbrane tohto eh, vojaka palestinského, tak um, ma kontaktoval a povedal, nechcem um, slúžiť na týchto okupovaných územiach. Ak tam však nepôjdem, ak nenastúpim do tejto služby, čo sa stane s mojimi študentmi, pretože vyučoval filozofiu študentov, ktorí by taktiež skončili v armáde a skončia v armáde. Ja chcem pristupovať k ľuďom e, so cťou. A vidíte, že um, sa nedá zistiť, kto je táto osoba, um, ktorá drží tú zbraň, um, keď um, títo ľudia žijú v Izraeli, musia sa konfrontovať každodenne s touto situáciou a napríklad dieťa, ktoré neskôr malo študovať v Oxforde a malo si tam robiť doktorát z filozofie, um, bolo zabité um, Um, bez zmyslu, pretože nikomu to ni- neprinieslo nejaký úžitok. A nebolo to v záujme vytvorenia mieru, bolo to len pokračovanie toho začarovaného kruhu násilia. A rozumiem, čo uh, David myslel, keď mi povedal, že chce sa s ľuďmi stretávať na uh, primeranej úrovni. Ja som sa stretla uh, s palestínčanmi a povedala som im, chcem vám povedať, že deň e, predtým, než Davida e, zabili, som prechádzala práve cez tento checkpoint. A povedali mi tí vojaci, ktorí tam stáli, prepačte, musím vám skontrolovať dokumenty. To bolo potom, ako Davida zabili. A um, začali sme sa s týmto vojakom rozprávať Viete, čo sa stalo? Ďalší deň, keď som zistil, že vášho syna zabili, ma to veľmi mrzelo a toto je podstata tej práce, ktorú robíme, pretože ak v tejto situácii, v tých druhých ľuďoch viete nájsť ľudskosť, tak je to zrnko, um, je to zárodok tej dobrej uh, cesty, ako sa dostať zo začarovaného kruhu do ktorého sme všetci zapojení. Potom, ako Davida zabili, naozaj som nevedela, čo mám urobiť so svojím životom. Avšak chcela som zabrániť iným mužom a ženám, aby museli znášať takúto veľkú bolesť, pretože nie je nič horšie na svete, ako stratiť dieťa pretože sa s týmto musíte vyrovnať. Každé ráno, keď vstávate, si myslíte, že je to len zlý sen. Um, jeden um, duchovný um, židovský ma pozval na zúčastnenie sa seminára s palestinskými rodinami, ktoré tiež stradili uh, deti, ale mne sa zdalo, že sa nemôžem takého niečoho zúčastniť, lebo to citovo nezvládnem. Myslím si, že len takíto ľudia, potom som to zistila, môžu naozaj pochopiť to, čo cítim ja. Ja som sa stretla s palestinskými matkami, pozrela som sa im do očí a zistila som, že ich slzy majú rovnakú farbu a vtedy som zistila, že môžeme byť spolu silní, spolu môžeme stať na jednej strane a môžeme vyslať posolstvo ľuďom, v, ktorých je nádej, v ktorom je nádej. Viem, aké bolo pre všetkých dôležité, aby neboli proizraelskí alebo propalestínsky, ale aby boli súčasťou riešenia. Pretože to, čo sa u nás deje, sa kedykoľvek môže stať aj vo vašej krajine a určite nechcete, aby sa ďalej prilieval e, olej do ohňa v tomto konflikte ja si myslím, že by ste všetci mali byť súčasťou riešenia konfliktu, ale nie tak, že budete držať stranu jedné, jednej z týchto strán zapojených do konfliktu. Ja si myslím, že treba nájsť spoločné riešenie. Ľubím Izrael, je to moja domovská krajina, je to moja domovina, ale ak um, sa budeme stále takto roz, e, rozdeľovať na okupované územia, tak pre nás neexistuje budúcnosť. Nemal, nemal by, e, nemala by pokračovať cesta, na ktorej Izrael sa ďalej dostáva e, do kolien, ale mali by sme nájsť iné riešenie teraz je čas pre ženy, pre ženskú silu, aby sa posadili k stolu a nachádzali riešenia. Nikto sa nás nepýta, či chceme rokovať, či sa chceme zúčastniť vo vojne, či chceme podpisovať mierovú dohodu. A kto sú ale skutočné obete vojen? Ženy a deti. Ja sa pamätám v rámci e, poslednej e, vojny v pásme Gazi na jednu spomienku stála na ulici e, žena s malým dieťaťom, e, ja som sa pozrela na celú situáciu e, z domu. Jej dom bol, bol zbombardovaný. Ja som sa však zachránila, pretože pri nálete som sa schovala v kryte. Ale ak Ale ak táto žena um, sa mala rozhodnúť, či zostane vo svojom dome a zasiahne ju bombardovanie jednej strany alebo opustí dom a za, zabijú ju, ju vojaci druhej strany, tak je to bezvýchodisková situácia. Počula som um, vysielanie počas jedného z náletov, e, kde hovorila žena, ktorá mala rodinu s troma deťmi, že má len 15 sekúnd na to, aby sa dostala so všetkými do krytu. Rozumiete dôsledkom tohto šialenstva? Rozumiete tomu, ako sa všetci musíme podporovať v tom, aby sme našli riešenie? Rozumiem, aké sú dramatické veci na Blízkom východe, ale E, aj vaša e, budúcnosť je veľmi e, úzko spojená s tým, čo my urobíme, čo sa s tým urobí. O šiestej bude vernisáž našej výstavy. Je to veľmi zaujímavý počin. Je tam um, zastúpených 5 izraelských a 5 palestinských žien na fotografiách. Tieto ženy stratili napríklad dvoch bratov, alebo je tam fotografia e, postele alebo postelí, e, ktoré sú postlané, pretože v nich už nikto nebude spať, niekto z tejto rodiny zahynul. Ak, cestu, ce, e, ak, cestujeme poča, ak cestujeme na západnom brehu Jordánu, tak môžeme stretnúť veľmi veľa žien, ktoré rozprávajú svoje príbehy, tie sú veľmi dramatické. nie je nič horšie, než dostať sa do zlej situácie, um, ak eh, tam budete cestovať a nastrafíte na ženy, ktoré sa snažia niečo predať len preto, aby si zachovali pocit eh, vlastnej dôstojnosti, tak eh, prosím, kúpte si niečo a pomyslite si na to, čo to pre tieto ženy znamená. who brought me here because this bird is something that Palestinian women make. Um, tieto ženy predávajú symbol uh, vtáčika, ktorý um, stelesňuje nádej. M- videli ste to aj vo videu. Um, buď môže byť na topánkach alebo na um, inej časti odevu je to symbol proti násiliu. Ak to budete nosiť, tak dáte najavo, že chcete spoločne s nami nájsť riešenie pre Blízky východ. Barbara Streisand, Meryl Streep, Helen Mirren a Kate Blanchett nosia takéto topánky s týmto vtáčikom. Ak sa rozhodnete nás takto podporiť, budeme veľmi radi. O čo sa snažíme? naša vízia našej organizácie Parent Circle je pomôcť procesu zmierenia, aby sa e, stal e, nedielnou súčasťou e, budúcich riešení. My chceme si pomôcť navzájom. Čiže v rámci procesu zmierenia Eh, dúfame, že dosiahneme pokoj zbraní až do eh, najbližšieho možného termínu. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prezentáciu. Bola to naozaj dojímavá prezentácia, musím povedať, a takisto sme videli, že skade človek niekedy e, nájde, alebo kde nájde tú silu, aby bojoval za niečo, čo e, podľa neho je spravodlivé. A ďalej vystúpi pán Basam Aramin. Nech sa páči. Thank you. I see more translators than the audience. Ďakujem pekne. Vidím, že je tu viac tlmočníkov než poslucháčov, takže môžem hovoriť po arabsky? Nie, máme tu len európske jazyky, ale arabština je predsa európsky jazyk. Len oficiálne európske jazyky. Lenin povedal, že žena, ktorá vie kolísať v pravej ruke novorodenca, môže pohnúť svetom, keď vzdeláte e, muža a vzdeláte jednu osobu, keď vzdeláte ženu, vzdeláte celú e, spoločnosť e, potrebujete sa oslobodiť sami od seba, nás viesť. E, často nepochopíte, prečo e, tí cudzí ľudia prídu k vám e, do dediny a hovoria k vám. Veľmi ľahko sa z vás stane bojovník. A ja sám som sa ním stal v 13 rokoch s dvíhaním palestinskej vlajky, čo toho času bol zločin. Vo veku 16 sme našli nejaké staré zbranie, granáty, kalašnikov. Dva z mojich kamarátov ich aj e, použili, ale vtedy ešte nikto nikoho nezabil, lebo sme nevedeli, ako sa používajú. V 17 sme boli zatknutí e, na 21 rokov, 19 e, a 14. Ja som si odsedel 7 rokov. Keď viete, kto je váš nepriateľ, môžete ho e, zabiť. Ak ho len nenávidíte, zabijete sám e, seba. A keďže moji nepriatelia hovoria po hebrejsky, začal som hebrejšinu e, študovať. Nevedel som nič o holokauste pre nás, palestínčanov. Je to veľká lož, neveríme v holokaust a no preto je veľmi dôležité sympatizovať s vašim nepriateľom a s jeho bolesťou. Po niekoľkých minútach eh, pozerania tohto eh, filmu eh, som zistil, že plačem pozerajúca na týchto nevinných ľudí. Bolo pre mňa veľmi pohnutou udalosťou tieto zločiny odhaliť, Chcem sa naučiť viac o, o, o chcel som sa naučiť viac o holokauste. V 2009. štvrtom som ukončil svoj eh, diplom master. Mm, a je potrebné vedieť, ako poraziť nepriateľa. Vo vezení nehovoríte navzájom, len sa navzájom nenávidíte. Palestinčania nepotrebujú vzdelanie, aby e, dokázali nenávidieť. Stačí otvoriť e, okno. E, my ich nenávidíme, nenávidíme ich brutalitu, snažia sa zabiť ľudstva. Potrebujeme cieľ, potrebujeme vyťaziť. My sme bojovníci za eh, mier. A, a, a, náš, náš cieľ, ten palestinský mier, je e, väčší, než sme my jednotlivci. To je to, ako prežívame. V 99. E, som e, ako civilná osoba sa snažil prežiť v 2004. po dohode. Sme však ale zmenili náš názor. Keď naši lídry si môžu spolu sadnúť a podpísať takýto dohovor, prečo som ja musel 7 rokov stráviť v izraelskom väzení. Prečo je tu tá potreba zabíjať sa navzájom? Viac než 100 rokov sa snažíme zabíjať jeden druhého pri každej možnej príležitosti a výsledok je doteraz. Izrael nie je bezpečný, Palestína nie je slobodnejšia, vtečie stále viac krvi. E, takže keď som mal v 94. prvé dieťa, rozhodol som sa, že môj syn nikdy nepôjde do izraelského väzenia, nikdy nebude hádzať kamene, lebo ho môžem kontrolovať, môžem mu to vysvetľovať. Nie tak, ako to bolo v mojom prípade. A keď e, hovoríme o miery, musíme naše deti e, naučiť tomuto mieru. Žiaľ, realita je oveľa silnejšia, než je teória. Okupácia pokračuje, brutálne brutalita pokračuje, nenávisť pokračuje a násilie pokračuje tiež. V 2002 som v izraelských e, médiách e, počul o e, dôstojníkoch, ktorí odmietli okupovať izraelské, teda palestinské územia, Izraelčania, ktorí okupovali Palestínu. A ja som si želal stretnúť týchto ľudí, aby som pochopil, prečo to odmietli. V 2005 sme mali prvé stretnutie so štyrmi palestinskými bývalými väzňami a siedmimi e, dôstojníkmi izraelskými. A viete si predstaviť prvé stretnutie medzi e, tými nepriateľmi. Poznáme sa e, navzájom, boli sme zvyknutí, že sa navzájom zabíjame a prostred... počas jedného roka sme založili také naše bratstvo, v rámci ktorého sme bojovali proti vojne za, za mier v roku 2006 už sme mali 300 členov, všetko bývali e, bojovníci, bývali väzni. Náš slogan bol od e, Mandelu, keď chcete e, uzavrieť priat mier s vašim nepriateľom, musíte sa s ním stretávať. Zistili sme, že môžeme byť partneri, že si navzájom dôverujeme a že sa nemusíme mať nejako radi môžeme no, mať mier, aj keď sa nemáme radi a nebudeme sa navzájom okupovať. Nie je to teda na tej istej e, e, úrovni. Tam niekedy, keď e, prežijete, je to len, že ste mali šťastie, ale je to úplne normálna situácia, normálny život a nedokážete chrániť svoje deti, nedokážete chrániť samého seba. V 2017. 16. januára po dvoch rokoch e, založenia bojovníkov za mier e, bola zabitá moja 10-ročná dcera pred e, svojou školou s svojou priateľkou a so svojimi priateľkami o 9.30 ráno. Eh, boli z 15-20 mm, metrov eh, zastrelené, eh, spadla a umrela v nemocnici je veľmi e, ľahké ísť tou jednoduchou cestou. Hnev a odplata, to je veľmi normálne, to je e, ľudské, e, keď stratíte dieťa, desaťročné dieťa, čo ešte o tomto konflikte nič nevedelo. Vtedy som dúfal, že Habir bude poslednou obeťou palestínskou, ktorá padne izraelskou rukou, ale žiaľ, nebolo to tak. Povedal som, že nechcem odplatu, ale chcem spravodlivosť izraelský vojak zabil moje dieťa. Viac než 100 dôstojníkov e, e, izraelských mierových e, zložiek vytvorili pre ňu spomienkovú záhradu. A to je ako to chcete riešiť, či viac nenávisti, odplaty alebo snahou mm, o dialog spolu s viac než 620 ďalšími rodinami som sa pripojil k organizácii Parent Circle, aby sme toto posolstvo posielali e, ďalej. Musíme zdieľať toto, túto krajinu ako jedna krajina, dve krajiny, viac e, krajín. E, inak to budú len hroby pre naše deti a naše rodiny. Izrael sa nezdá toho bezpečného miesta po 3000 rokoch rokoch otroctva po holokauste. A my sa nikdy nevzdáme svojej slobody, pretože sme ľudské bytosti. A je na nás, či budeme pokračovať v boji, alebo či sa e, snažíme e, spolu e, spoločne nažívať a prežiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver ešte vystúpi pani Šumachár, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, Irače. Ja som častokrát bola tu v parlamente a myslím, že nikdy som nebola taká dojata, ako dnes. Takže ďakujem za tie svedectvá a gratulujem k tej práci, ktorú robíte. Povedali ste, že je čas, aby sa ženy dostali k stolu, aby prišli k stolu a to je, myslím, veľmi múdre. A to, čo ste povedali, jeden aj druhý, druhá, e, bolo naozaj veľmi múdre. Je to spôsob, ako e, postupovať do budúcna, ako mať nádej, ako vidieť, ktorým smerom by sme mali ísť. Takisto ste hovorili o rodovej e, rovnosti. Ja tu mám ten označík he for she pretože máme tu aj uh, generálneho tajomníka, čo skoro sa s ním stretneme a naozaj uh, myslím, že aj vy podporujete túto kampaň HeForShe. Uh, e, výbor ma poprosil, aby som trochu hovorila o téme uh, žien, mieru a bezpečnosti a naozaj, ako ste povedali, uh, ženy by mali prísť k tomu, uh, stolu. Ja možno nebudem hovoriť tak dlho, ako som pôvodne chcela, nechcem tak detálne vystupovať. Myslím, že bude lepšie, aby sme mali E, kvalitnú diskusiu, ale chcem povedať pár vecí. Dúfam, že iniciatíva, ktorú ste dnes e, predstavili a tá práca, ktorú vykonávate, môže byť príkladom ďalších partnerstiev medzi izraelským, izraelskou a palestinskou občianskou spoločnosťou a dúfajme, že aj na takej globálnej úrovni je to isté, isté, istý symbol nádeje. A pokiaľ ide o tú agendu žien, mieru a bezpečnosti, tak vieme, že v roku 2000 sme sa pridali k rezolúcii OSN 2035. To bolo poprvýkrát, čo OSN nejako jednoznačne sa vyjadrili, pokiaľ ide o tú tému žien pri e, mierových rokovania. Odtedy bolo veľa ďalších rezolúcií, veľa rôznych e, globálnych noriem a štandardov. E, minulý rok sme spravili, spravili revíziu toho, kde sa nachádzame e, dnes, 15 e, rokov po tom, čo táto prvá rezolúcia bola e, podpísaná v tom čase. Rada OSN prijala rezolúciu 242, kde práve táto téma žien a bezpečnosti a mieru je e, daná do centra e, svetovej e, bezpečnostnej problematiky, keďže máme tu zvýšené toky utečencov, viac terorizmu a globálny dopad klimatických zmien. Čiže to je vlastne jediná rezolúcia OSN, ktorá hovorila, alebo hovorí doteraz o týchto nových témach. Ale táto rezolúcia takisto požaduje aj väčšiu účasť žien a ženských organizácií pri príprave stratégií e, na boj proti tomu násiliu, e, ktorý vidíme. A v tejto oblasti viaceré organizácie občianskej spoločnosti e, sa tomu venujú a hovoria, že aspoň 50 financovania z OSN, ale aj z členských štátov, ktoré sa venujú boja proti násiliu, by mali ísť práve takýmto ženským skupinám. Myslím, že vy by ste z toho mohli profitovať. A keď sa pozrieme na tie čísla, tak vidíme, že dnes e, pri tých mierových rokovaniach je iba málo žien. 8 ženy vykonala štúdiu v roku 1992 a zistili sme, že v prípade 30, 31 mierových rokovaniach medzi rokmi 92-2011 iba 2% hlavných mediátorov, 4% svetkov a signatárov a 9% negociátorov boli ženy. A to je veľmi málo. A naďalej e, sa tá situácia mení iba veľmi pomaly. A keď si vypočujem, že tu dnes bolo povedané, a myslím na to číslo 4% svetkov, a signatárov, tak predsa vy ste napríklad svetkom toho, čo sa deje a ako jedného dňa možné dopracovať sa k mieru a je to predsa váš príspevok a je veľmi dôležité, aby práve aktivisti občianskej spoločnosti a ženy, aj, me, aj muži v rovnakej eh, miere boli eh, súčasťou týchto mierových procesov. Takisto vidíme, že v policajných orgánoch, eh, policajných zložkách, v armáde, účasť žien je naďalej nízka, napriek tomu, že vieme, že aj toto má výrazný dopad, najmä pokiaľ ide o násilie proti ženám, pokiaľ máme viac e, žien v polícii alebo v armáde. Čiže to je ďalšia oblasť, kde e, tá agenda ženy, mier a bezpečnosť e, hovorí o tom, že zmena je potrebná. Ešte chcem spomenúť jednu tému a potom to už uzavriem téma zmierenia mieru a dôležitosti e, ekonomických možností žien, pretože potom, čo je mier už konečne zavedený a mierová dohoda podpísaná, je dôležité, aby ženy neboli považované iba za nejaké obete a za nejakých pasívnych aktérov, ale aj za aktívnych agentov e, zmeny. Dnes sme tu videli takýchto agentov dvoch a aj tá iniciatíva Hit v tomto smere e, sa snaží konať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Schumacher. Teraz teda e, sa môžu vyjadriť ostatní kolegovia. Môžete sa prihlásiť, môžete vystúpiť, ak máte záujem, nech sa páči. Pani Besera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teší ma, že opäť tu medzi nami vidím zástupcov eh, tejto skvelej organizácie, naozaj vzornej alebo vzorovej organizácie. Všetci, čo zblízka poznáme eh, protagonistov histórie, tak eh, dostávame istú lekciu pokiaľ ide o otázky politické, ale aj takú lekciu zo života by som povedala a to je pre nás tiež veľmi dôležité. A myslím si, že takisto veľmi správne, aby ste tu dnes boli aj v kontexte úlohy žien pri riešení konfliktov. Myslím, že to, o čom tu dnes hovoríme z rôznych pohľadov, je otázka jednak e, hodnot, ale nie iba hodnot. Súvisí to aj samozrejme s rodovou rovnosťou, s účasťou žien na verejnom živote, s možnosťou e, rozšíriť a zintenzívniť vašu úlohu v spoločnosti. Ale je to zároveň otázka predsa našich záujmov. My si nemôžeme dovoliť strácať túto e, možnosť alebo nevyužívať tento talent, tieto, tieto zručnosti, e, ktoré má polovica obyvateľstva e, našej planéty. E, vždy sa navyše ukazuje, že keď sa riešia konflikty, keď hovoríme o mediácii, o prevencii konfliktov, o detekcii, o intervencii, všetky tieto otázky sa riešia efektívnejším spôsobom vtedy, keď sú do nich zaangažované ženy a keď sú dobre reprezentované, tak ako by mali byť. A preto by sme boli my sami e, neproduktívni, e, málo reprezentatívni, pokiaľ by sme netlačili na to, aby sa veci menili týmto smerom. Hovoríme teda o otázkach e, spravodlivosti, o otázkach základných ľudských práv a tak ďalej, ale to je predsa e, aj naša zodpovednosť voči ostatným ľuďom, voči životom, voči ľudským životom. Je to teda otázka, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, aby sme naozaj spustili všetky tieto mechanizmy a využili všetky nástroje, ktoré máme v Európskom parlamente na to, aby sme podporili tieto procesy, aby sa to naozaj stalo. Aby naozaj ženy vo všetkých oblastiach, kde môžu e, prispieť, mohli prispieť. Nachádzame sa, alebo žijeme vo svete, kde počet konfliktov Eh, je veľmi vysoký, sú to častokrát dlhé, dlhotrvajúce konflikty, hoci sme eh, možno tu v Európe dosiahli v tejto otázke eh, pokrok. V minulých storočiach sme tu mali viac konfliktov našom, na našom kontinente, ale inde na svete tie konflikty pokračujú a častokrát trvajú veľmi dlho. A to je tiež problém, pretože častokrát hovoríme o celých generáciách ľudí, ktoré sú strátené, ktoré nemajú nádej. A národnáčné plány ktoré by mali byť e, určite revidované pravidelne, e, revidované. To je jedna otázka, ale potom účasť otvorenej občianskej spoločnosti. E, sú tu, je tu jednak práca inštitúcie, ako napríklad európske inštitúcie, tu máme, ktoré tiež facilitujú, umožňujú túto prácu, ale potom aj miestne organizácie, miestne inštitúcie, ktoré tiež majú prispievať k riešeniu konfliktov. Vidíme, že tieto procesy bežia e, v mnohých e, oblastiach konfliktov a fungujú najlepšie vtedy, keď sú integrované s aktivitami miestnej občianskej spoločnosti. Čiže chcem iba povedať, že ďakujem pekne za tú prezentáciu, bola naozaj veľmi zaujímavá a určite ja využijem e, práve aj ten symbol, ktorý už som si teraz vlastne dala a budem naďalej takýmto spôsobom tiež podporovať mier. Ďakujem pekne. Ďalej pani Vajína. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše prezentácie. Chcem vyjadriť solidaritu a rešpekt a musím uznať, že ste veľmi odvážna vy, že uznávate tú okupáciu palestinských e, území. Určite to nie je ľahká úloha, ktorú máte. Predstavujem si, že asi to nebude e, vôbec ľahké pracovať v tej oblasti, ktoré pracujete. E, nedávno tu bola správa o ženách, ktoré boli v izraelskej armáde a ktoré tiež začínajú e, hovoriť o tých nezákonných akciách alebo aktivitách izraelskej armády prinášajú tieto svedectvá a myslím, že sa teda prebudzajú eh, takéto eh, tendencie aj v izraelskej, aj v palestinskej spoločnosti. Konflikt, eh, násilie to nevedie nikam a myslím, že to ľudia začínajú čoraz viac uvedomovať práve občania, aj muži, aj ženy a aj palestinčania, aj Izraelci istým spôsobom dávajú lekciu svojim vládam, aj tej izraelskej, aj nakoniec európskym inštitúciám alebo medzinárodnej spoločnosti E, medzinárodnému spoločenstvu. A včera sme mali po obede diskusiu, kde sa hovorilo o tom, kde sú ženy pri mierových e, rokovaniach, pri tých, e, pri tých stoloch, kde sa rokuje o miery. A vy ste veľmi dobre načrtli, alebo načrtli aj túto tému. Ženy sú hlavnými obeťami týchto konfliktov a teda sme to my, ktoré trpíme, e, ktoré znášame tie dôsledky, ale nemáme alebo nedostávame ten hlas, aby sme mohli e, vyjadriť sa, či chceme mier, či chceme vojnu, čo chceme. Nikto s 50% alebo 51% obyvateľstva v týchto krajinách ako keby nerátal, to vyzerá. Čiže ja naozaj vám gratulujem k tomu, čo robíte. Súhlasím s tým, že toto je tá správna cesta a Naozaj sme už e, zúfali v tejto situácii a vy určite ešte viac ako my, pretože naozaj tá situácia vo vašom regióne je častokrát neludská len kvôli tomu, že e, sú iné záujmy dôležitejšie, ale teraz naozaj je čas na to, aby e, my, občianská spoločnosť, sme dali lekciu vládam, ktoré konajú opačným smerom. Takže ďakujem veľmi pekne a chcem vyjadriť ešte raz našu solidaritu.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 Ďakujem pekne a ja by som vám rada vyjadrila úctu vašej práci vám ako osobám, pretože vy ste um, vedúcimi osobnosťami na politickej rovine v tejto oblasti pri uh, tvorbe mieru a rada by som povedala, že táto polarizácia a vytváranie múrov, respektíve hraníc je niečím, uh, čo dominuje politickému dianiu aj tu v Európe. Snažíme sa tu e, zabezpečiť bezpečnosť bojom proti teroru všetkými prostriedkami, ale my by sme sa mali o mnoho viac zasadzovať za slobodu a mier pre tých, ktorí sú do toho zapojení. Ja by som rada počula od vás niečo o tom, čo môžeme urobiť spoločne, na to, aby sme viedli diskusie, ktoré budú viesť, ktoré by mohli viesť k zmiereniu, k mieru Myslím, že by sme sa nemali nechať e, vtiahnuť do tejto špirály násilia a do retoriky, kde sa hovorí iba o nenávisti a zlosti. Ja si myslím, že toto by potom znamenalo, že múry, ktoré sa stavajú, určite nie sú riešením. Um, určite boli e, z schválené rezolúcie OSN, ktoré sa jednoznačne vyjadrovali v tomto zmysle. Ja si myslím, že tie progresívne síly, e, ktoré zastupujete aj vy, by sme mohli podporiť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste k nám dnes prišli. Ďakujem pekne. Ešte pani Šodrová. Ďakujem, ja veľmi krátce bych chtěla také... Ďakujem veľmi pekne a ja by som rada veľmi krátko poďakovala za vaše svedectvo. Ja sa touto otázkou mieru na Strednom a Blízkom východe zaoberám aktívne, veľmi mi to leží na srdci, pretože pochádzam zo židovskej rodiny a myslím si, že jediná cesta k mieru je v samotných ľuďoch v tom, že vy sami k sebe nachádzate cestu, to je pre mňa veľká nádej. A EÚ je príkladom toho projektu, že sme sa museli vzdať ambícií a spoločne sa snažiť o budovanie jednej spoločnej Európy. Aby som si veľmi želala, aby aj na vašom území uh, um, Izraeli a uh, Palestíne sa toto dokázalo. Ja si myslím, že politické jednania sú nevyhnutné, ale bez vôle ľudí, um, bez zmeny v zmýšľaní ľudí sa to nedá urobiť. Preto veľmi rada urobím čokoľvek pre toto zmierenie. Ďakujem. Muchas gracias, señora Sodrova. Y una vez finalizado. Ďakujem pekne. Ja by som tiež využila možnosť e, stručne vystúpiť a spýtať sa konkrétne jednu otázku. Pokiaľ ide o vzdelávanie, e, vy v rámci vašej organizácie máte nejaké aktivity, ktoré sa týkajú vzdelávania? Podľa mňa to je veľmi dôležité, aby práve naše deti sa vzdelávali, aby mali hodnoty ako mier, spravodlivosť, pochopenie, porozumenie to je veľmi dôležité a bolo by dobré, aby sme e, tie zmeny spoločnosti naozaj takýmto spôsobom dosahovali. Sú to možno také skôr dlhodobé záležitosti, niekedy ten výsledok hneď nevidíme z večera do rána, ale v konečnom dôsledku toto je to najdôležitejšie, o čo v spoločnosti ide, toto vzdelávanie smerom k týmto hodnotám. A to je teda moja otázka, či aj vo vašej organizácii e, vykonávate takéto aktivity e, v oblasti vzdelávania detí, tak aby ste využili ten edukačný e, rámec nielen v školách, a to vzdelávací rámec nielen v školách, ale aj mimo tých škôl, tak aby naše deti rastli tak a boli vychovávané tak, aby tú nenávisť e, dávali bokom, aby sa naučili žiť bok po boku. A ešte pani Julie, vy ste sa tiež hlasili? Um, I have a really great privilege. Mám tu možnosť, že Minulý rok v novembri som navštívila Roby v Izraeli a ja som tam priniesla delegáciu žien z mojej krajine, aby sa stretli s izraelskými a palestinskými ženami. Chcela by som, keď hovoríme o výzvach, ktoré občianská spoločnosť momentálne musí zvládať, keby ste sa prosím k tomu vyjadrili. Ďakujem. Rečnička hovorí bez mikrofónu, bohužiaľ. I'm mechanically challenged. Je to pre mňa trošku technická výzva. Ako sa dajú využiť naši podporovatelia? Um, tá správa, ktorú ste dnes počuli z Blízkeho východu, nie je taká štandardná. Je to trošku niečo iné. Sú to dvaja ľudia, ktorí chcú úspech. Myslím si, že budúci týždeň prezident Abbas a prezident Rivlin tu budú na návšteve. To je skvelá príležitosť, aby ste sa spýtali prezidenta Rivlina, aby e, vytvoril akúsi spojovaciu kanceláriu. E, Julie to už e, povedala, pretože Ehm, je tu hrozba, že sa vytvoria také legislatívne pravidlá, ktoré znemožnia fungovanie niektorých eh, nevladných organizácií. Naša práca je prácou na budúcom zmierení, pretože my všetci musíme povedať pravdu všetci títo vojaci robia veľmi um, záslužnú prácu. Ja si myslím, že um, je to v záujme zmierenia a predstavte si, aké um, um, zvláštne, aké neobvykle je to pre vojaka, ak sa prizna k tomu, čo urobil. Um, ľudia, e, teda, e, ktorí fungovali ako vojaci, sa museli v týchto situáciách ocitnúť. E, v minulosti, keď som prechádzala cez checkpointy, tak som si všimla vojakov, ktorí um, pôsobili na mňa ako deti a oni naozaj boli deťmi. A preto kladiem otázku, ako ich môžeme zbaviť tej traumy z toho správania, ktoré museli zažiť ak e, niekomu nejakej žene nedovolia prejsť cez checkpoint, tak e, možno e, je to preto, lebo dieťa, ktoré má so sebou, by mohlo zomrieť podobne títo ľudia, ktorí sa tam ocitajú, sú z úplne bežného štandardného prostredia. A čo si myslíte, čo sa tam e, odohráva? Tí vojaci, ktorí sú tam umiestnení, nemôžu doma rodinám porozprávať e, o tom, čo tam, e, čo tam zažili. Pravdepodobne je to tak, že títo mladí chlapci zoberú auto svojich otcov a idú sa niekam opiť a potom majú dopravnú nehodu dohráva sa čoraz viac domáceho násilia, násilia v školách. Čo si myslíte, odkiaľ to všetko pochádza? Preca nemôže jedna krajina okupovať ďalšiu po obdobie viac ako 50 rokov a nemôže očakávať, že z toho nevzniknú nejaké morálne dôsledky. Musíme sa z toho poučiť, musíme sa naučiť, ako môžeme zmeniť ľudské srdcia a ľudské mysle vy môžete klásť otázky, môžete vytvárať tlaky a môžete požadovať od Izraela, aby sa stiahol z okupovaných území. Toto je pre nás podpora. Inými slovami povedané, dnes do poludnia sme hovorili o jednej myšlienke. Je veľmi veľa uh, uh, žien z oblasti Levantu. Sú tu e, ženy, ktoré sú z Maroka, z Tunisku, z Tuniska, z Alžírska, tieto žijú v malých mestách v blízkosti uh, v blízkosti Izraela nemajú rovnaké možnosti ako napríklad my a sú dosť pravicovo orientované. Ako sa k ním môžeme dostať? Ako ich môžeme nakontaktovať? Pretože to sú tie ženy, s ktorými by sme sa mali skontaktovať. Toto je projekt, ktorý keby ste chceli podporiť, a teraz budem hovoriť o peniazoch, peniaze sú pravdepodobne špinavým, e, nečistým slovom, ale toto naozaj potrebujeme. Viem, že to budete pokladať za šialený nápad, ale sme to urobili v skupine palestínskych a izraelských žien. Spoločne sme varili, zavárali sme, volali, volali sme to džemové stretnutie. Nie je to niečo, čo by sa presadilo na trhu s potravinami, ale vytvorili sme pochopenie medzi týmito ženami, aby vedeli navzájom, odkiaľ sú, čím sú, kým sú toľko sympatie sa vytvorilo v rámci tohto projektu. Ak by sme mohli urobiť niečo podobné, to, to isté, so ženami, ktoré pochádzajú zo všetkých týchto krajín, obvykle e, vedia veľmi dobre variť, o mnoho lepšie než aškenáske ženy, ktoré pochádzajú e, zo židovských rodín pôvodne z Európy. Tieto ženy potom spoločne varia, sedia spolu, rozprávajú svoje príbehy Um, máme ďalší projekt, ktorý sa volá Moja osobná história. Um, potom chodíme po školách, rozprávame sa so 17-ročnými študentami. Toto sú práve um, deti, študenti, ktorí čoskoro sa ocitnú v armáde a ja si myslím, že je veľmi dôležité vzdelávať uh, mladých a nie až tak dospelých. Preto máme tento uh, um, program orientovaný na osobnú históriu. Uh, deti vodíme, študentov vodíme do múzea holokaustu, nie preto, aby zažili tú hrôzu, ale aby zažili niečo, čo je súčasťou DNA židovskej komunity. Aby ste vedeli, ako sa žena cíti, ako sa ako sa cíti e, žena e, z dediny, ktorá bola zničená v roku 1948, ktorá mala deti. Takéto príbehy vytvárajú pochopenie a sympatiu. Nám poradila Georgetownská univerzita, ktorá je našim mentorom vo Washingtone, aby sme vytvorili rovnak ku, rovnaký projekt um, táto, tejto osobnej histórie, do ktorej sú uh, zapojení pedagógovia, právnici, uh, umelci. Je to spôsob, ako môžete zabezpečiť porozumenie medzi ľuďmi. Samozrejme, že to neznamená, že sa budeme zrazu všetci milovať, ale začneme uh, chápať, ako druhí ľudia fungujú. Čiže aspoň trošku pochopíme ich um, stránku nazerania na vec. Nemôžeme um, mať ten luxus, že vzdeláme všetkých a ja som veľmi nešťastná z toho, že palestínčania uh, učia svoje deti, aby nenávideli. Preto sa musíme týmito vecami zaoberať. Musíme sa pozerať na deti, 14-ročných detí, ktoré sa pohybujú po uliciach s nožmi a musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme pomôcť týmto matkám rozoznať potenciálne riziko toho, e, čo e, vzniká z týchto detí potom, aké násilie tam sa môže rozvinúť. Čiže takto by ste nás mohli podporiť. Čiže to, čo hovoríme, je následovné, že 14 alebo 11 ročný chlapec e, niekto, kto nemá žiadne možnosti v živote. Nie je to napríklad ako moje 14-ročné e, vnúča, ktoré e, môže navštevovať demokratickú školu, hrá volejbal, je úplne v pohode, môže sa kúpať na pláži. Nie, ale ak som 14-ročný palestínčan, tak pravdepodobne nemyslím na takéto veci, ale chcem pomstiť e, smrť svojho otca, ktorý zomrel počas druhého palestínskeho povstania. A Nerozumiem ani tomu, ak ma zabijú, čo vlastne po mne zostane. Ako teda môžeme vzdelať takéto deti, takýchto um, mladých dospelých, takýchto mladistvých? Určite tak, že budeme vzdelávať ich matky. Prevádzkujeme letný tábor, ktorý je skvelý pre uh, deti, ktorým uh, zomreli lo- rodičia alebo jeden z rodičov. Uh, postupne sa tam Eh, vytvárajú eh, dobré vzťahy medzi mladými z oboch táborov, zistujú, že majú radi rovnaké jedlo, počúvajú rovnakú hudbu. Toto je ten obrovský problém Izraelčanov a Palestínčanov. Ak eh, sa opýtate 17-ročného Izraelca, či sa niekedy stretol s palestínčanom, v rovnakom veku povie nie, keď by som išla do palestínskej triedy a položím túto otázku, tak e, na mňa pozerajú, čo tam vlastne chcem, o čom hovorím. So no, it's... Musíme osloviť aj sefarskú komunitu, aby sa zapojili, pretože budú ešte radikálnejší inak. Nemôžeme núkať iba čiernobiele odpovede. V prípade e, Izraela a Palestíny je tam veľmi veľa stránok. Ale všetkým ľuďom, ktorí môžu priniesť akúkoľvek zmenu, by sme mali o tomto povedať, aby nás podporili v činnosti našej organizácie, aby sme vytvorili rámec pre proces zmierenia. Dokonca sme navrhli dnes do poludnia, aby EÚ e, zorganizovala konferenciu o zmierení, čo by teraz znamenalo, že by ste sem pozvali ľudí, ktorí už pôsobili v procese zmierenia a taktiež ľudí, ktorí zažili osobne zmierenie, aby priniesli svoje emocionálne zážitky a prezentovali ich tu na mieste. Čiže toto je spôsob, ako nás môžete podporiť. Oslovte nás, rozprávajte sa s nami. Ďakujem. I just want to say... It's okay. It's on. Ešte jednu vec, vec k vzdelávaniu. Začať so vzdelávaním je veľmi e, dôležité. E, napriek e, palestinskému utrpeniu Eh, Mahmed Darviš povedal, nemám eh, čas eh, na nenávisť. Kto ma nenávidí, nech ma nenávidí. Kto ma miluje, nech ma miluje. Realita je veľmi komplikovaná, pokiaľ ide o deti. Nemôžete ľudí naučiť, aby mali radi tých vojakov, ktorých okupujú, ktorých kontrolujú v tých checkpointoch vidia v nich nepriateľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte raz e, zopakujem, že sme radi, že ste dnes e, chceli byť e, tu s nami a rozprávať o vašich osobných skúsenostiach, ale aj o tej práci, že ste hovorili, ktorú vykonávate ako organizácie občianskej spoločnosti. Myslím, že sme sa jasne vyjadrili, že podporujeme vašu prácu a e, určite sa znovu e, stretneme niekedy v budúcnosti a dúfajme, že potom už tá situácia bude iná, ako je tomu dnes. Dúfajme, že ten cieľ, ktorý máte vy, e, cieľ zmierenia a mieru, sa vám podarí aj spoločne s ostatnými priblížiť. A dovtedy my ako poslankyne Spravíme všetko preto, aby organizácie ako ste napríklad vy alebo vám podobné organizácie mohli naďalej pracovať v prospech spoločného dobra. Ďakujem pekne. Takže tým sme tento bod na programe uzatvorili. Ďalší bod nemáme. Takže môžeme uzatvoriť dnešné stretnutie. Najbližšie stretnutie bude 16. júna, inak povedané pozajtra. Od 9. do 10. máme spoločné stretnutie s výborom pre zamestnanosť v rámci tej práce, ktorú e, vykonávame, pokiaľ ide o e, zladenie pracovného a súkromného alebo rodinného života. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, tak ste vítaní. Vítané. Ďakujem.